Otváram dnešné zasadnutie prvým bodom je vyjadrenie komisie o dokončení jednotného digitálneho trhu. No a slovo dostáva komisia Barnier. Nech sa páči. Euh, Dobrý deň, prajem pán predsedajúci, dámy a páni poslanci. Téma, o ktorej bude Európsky parlament dnes diskutovať, je veľmi e, dôležitá. Ja by som chcel poďakovať všetkým europoslancom za ich príspevok e, v významnom rokovaní v Marrakeši. Tam sa urobilo takmer jednomyselné uznesenie pre prístup nevidiacich e, prístupným spôsobom ku knihám. Boli to veľmi ťažké medzinárodné rokovania, ktoré sa ukončili minulý týždeň a odhlasovali ste takmer jednomyselne uznesenie k tejto téme a ja som bol v tejto téme veľmi angažovaný a téma sa ukončila pozitívne. Takže vidíme, že e, tá Európa občanov sa rozvíja. Nie sme ďaleko od digitálneho európskeho trhu, ktorý má obrovský potenciál. Ak EÚ by sa rozvinulo o 10 viacej by využívala vysokorýchlostný internet, tak by zvyšila o 1 HDP. Keby e-commerce predstavoval 15 namiesto 5 súčasných percent v obchode, tak by sme narastli o 1,7 viacej. Vieme, že digitálne hospodárstvo vytvára 2,6 pracovných miest na jedno zničené alebo zrušené miesto v hospodárstve. A my musíme hľadať takýto spôsob ekonomického rastu, ako povedal Malcolm, má eh, Harvard a ďalší Eh, už pred tromi rokmi sme eh, teda začali eh, ten projekt Single Market Act a chceme a spolupracujeme spolu s vami už 3 roky na tomto dynamickom reglame, um, rámci, aby sme vypracovali jednotný digitálny trh. Chceme pokračovať neustále, napríklad smernica pre spotrebiteľov, jej transpozícia sa očakáva koncom tohto roka a to prispieje k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v online trh a digitálny trh. Za posledné tri roky sme rozvinuli stratégiu. Je to veľká ambícia rozvoja tohto trhu, tak ako to podporuje kolegyňa Krs. Máme tam Single Act 2 a potom tiež zameraný plán na obchodovanie online. To rozvíjame v komisii s kolegyňou Nelly Krs a s novým chorvátským e, kolegom. To nás priblížilo k nášmu cieľu digitálneho trhu, a to hlavne v čase krízy. Tento trh musí fungovať lepšie. No a v akom sme štádiu? Niekoľko slov o troch významných textoch, na ktorých sme sa spolu dohodli v Rade ministrov. Nariadenie o vyrovnávaní alebo urovnávaní sporov, spotrebiteľských sporov, e, spotrebiteľ, e, teda smernica a sirotských osirelých dielách hoci je pravda, e, že v rozpočte e, nemáme e, toľko financií, ako by tento trh potreboval, ale aj tak sa pokrok zaznamenal. Takáto je bilancia. Okrem prebiehajúcich diskusí ku konkrétnym návrhom, napríklad návrh nariadenia o práve predaja, robí to pán predseda Lene, pán Berlinger, alebo nariadenie o elektronickej identifikácii a službách dôveryhodných službách, návrh nariadenia o ochrane údajov, spravodajca pán Kelly. Významná téma. Smernica o modernizácii kolektívneho riadenia, hlavne pokiaľ ide o multiteritoriálne licencie, nariadenie pre e, náklady na e, zriadovanie vysokorýchlostného internetu a pred niekoľkými dňami návrh elektronického fakturovania. Podľa našich analýz len to, že by sme mohli e, vytvoriť alebo že by sme mohli elektronicky fakturovať, tak to by prinášalo úspory vo výške 2 miliárd eur ročne. Tak e, to sú e, naše ciele alebo projekty, ktoré by som chcel ukončiť. A teraz e, boli zadefinované špecifické stratégie, akčný plán online hier, iniciatívna správa Jurgena Kreutzmana, stratégia pre informat- informatiky v cloudingu pani Castillo Delvera a potom správa pána Švába o cyberbezpečnosti. Pokiaľ ide o ten súčasný problém americkej špionáži a vôbec špionážnych aktivít v Európe, e, z môjho hľadiska Myslím, že táto kríza nás vyzýva k tomu, aby sme mali také nástroje, aby sme boli strategicky autonómni a to sú dva dôležité nástroje pre Európu. To je ten cloud computing a tá cyberbezpečnosť, ale je to aj projekt Galileo alebo kapacita ochraňovať európske firmy. Takže na stole je strašne veľa práce, Máme pred sebou dôležité projekty a to, čo hovorí aj vaše uznesenie. Váš kolega Pablo Arias Echevaria a pán Harbor, oni všetci podporujú tieto otázku elektronického trhu. A tu by som ja rád rozvinul tri konkrétne osy, kde sme prišli aj s návrhmi. Potenciál elektronického obchodu, perióda verejnej konzultácie a sú tam dve rozhodujúce oblasti. V budúcich týždňoch navrhneme ambicioznú modernizáciu trhov a služieb elektronických platieb. Vychádzajúc zo spravy pani Tero, tento balíček bude obsahovať aj revíziu smernice o platbách a aj špecifickú a pragmatickú smernicu o výmených poplatkoch. Potrebujeme byť inovatívni, samozrejme podporovať konkurencieschopnú hospodárskú súťaž, ale keď hovorím o spotrebiteľoch, musíme im umožniť viacej možností platieb a predovšetkým väčšiu bezpečnosť, aby sme od rozptýlili tie obavy a strach pri platbe takýmito e, kartami. Potom, pokiaľ ide o nadnárodné a cez, cezhraničné zasielanie zásielok a balíčkov, Nesmieme zabúdať na MSP, e, ktoré tiež musia mať možnosť e, cezhranične online obchodovať. Európa balíka alebo balíkovej zásielky sa musí ukončiť. E, Zásielanie takýchto balíkov je veľmi často 3 až 5 krát drahšie a to hlavne sú, súvisia s tým problémy e, v dodávkach a podobne. Preto je potrebné dosiahnuť dohodu medzi e, všetkými aktérmi týchto nadnárodných alebo cezhraničných sietí. druhá veľká os, pokračovať v modernizácii európskeho rámca autorských práv. Nejde tu len o nejaké fyzickú, fyzickú spotrebu, ale nezabúdajme na dematerializáciu o obsahov. E, vieme, že je tu e, riziko ohrozenia finančnej rovnováhy, autorské právo, ktoré vždy vychádzalo z teritoriality, Teraz dochádza k zmenám vzhľadom na digitálny trh a vzhľadom na to, že tieto prekračujú hranice. E, toto nemôže byť samozrejme prekážkou hospodárskeho rastu. Musíme ísť cestou inovácie a v decembri 2012 sme stanovili dve akčné línie. Po prvé e, proces licencií pre Európu. E, zainteresovaní rokujú aby sa našli konkrétne riešenia na hlavné frustrácie občanov, spotrebiteľov, hlavne mladých ľudí, hlavne možnosť dostať sa k audiovizuálnym obsahom ako Kačo TV na cezhraničnej báze. Pracovné skupiny sa už 6 mesiacov viackrát stretávajú aj dnes po obede sa bude na plene robiť priebežná revízia. Zároveň komisia aktívne ekonomicky aj právne vyhodnocuje legislatívne aky v oblasti autorských práv. A tam musíme vychádzať z identifikácie jednotlivých etáp a eventuálnych problémov. Tieto práce nám umožnia prijať v roku 2014 opatrenia a predložiť návrhy reforiem. Tretia veľká os, ktorej chceme pokročiť v telekomunikačnom trhu. Komisia zdieľa vašu analýzu o slabých stránkach nášho telekomunikačného trhu, ako to povedal pán Rod vo svojej správe, že v telekomunikačných službách Európa zaostáva na celosvetovom meradle Potrebujeme skutočný jednotný telekom trh a pracujeme na opatreniach, ktoré majú za cieľ preniesť dva kľúčové motívy služieb do praxe. Poskytovanie služieb, aby všetci operátori mohli poskytovať rovnaké služby svojim klientom kdekoľvek v EÚ a po druhé sloboda pre všetkých Európanov a pre všetky firmy využívať digitálne e, služby, nezávisle od toho, odkiaľ pochádzajú v EÚ. Na to potrebujeme konkrétne návrhy a opatrenia. A pani Nelly Kröz príde s e, začiatkom septembra s konkrétnymi návrhmi. A ja si myslím, že síce kritický, ale konštruktívny postoj Európskeho parlamentu samozrejme budeme brať do úvahy. Toto sú a Jasnou prioritou bude prijať mnohé návrhy, o ktorých sa teraz diskutuje. Je to dlhodobé úsilie. Rozvíjame veľa iniciatív a táto rozprava je práve preto veľmi dôležitá, aby sme dosiahli to, že môžeme rozvíjať my našu prácu diskusie, ktoré budeme viesť aj s vami do konca septembra alebo októbra v prípade Single Market Act. To všetko bude veľmi dôležité, aby sme rozvinuli aj verejnú rozpravu o digitálnom trhu. A oktobrová rada bude výbornou príležitosťou na to, aby sme identifikovali tie posledné akčné stopy alebo línie, ktorými sa vybrať. Ďakujem za vašu pozornosť. Pani komisážu. Ďakujem pekne, pán komisár. No a teraz prejdeme k rečníkom v mene politických skupín. Ako prvý dostáva slovo Vidím, že pán Šváb tu nie je, takže slovo dostane pán Korea de Campos v mene socialista demokratov. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Úvodom by som rád pogratuloval pánovi komisárovi Barnierovi, ktorý nám dal príležitosť urobiť túto prácu a veľmi nás podnetil aj svojim programom. A rád by som aj poďakoval všetkým kolegom, predovšetkým Pavlovi Ariasovi a kolegovi Harborovi za priestor, na konsenzuálnu prácu. Digitálny trh je to výzva, ktorá má obrovský ekonomický potenciál aj v čase hospodárskej krízy. Elektronický obchod neustále narastá, konkurencieschopnosť, ponuka prostredníctvom tým, že dávame ako ponuku viaceré možnosti, ponúka cien, ktoré znamenajú pre spotrebiteľov úsporu a nároveň, zároveň narastajú e, predaje e, týmto spôsobom. E, cezhraničný predaj je tiež čím ďalej tým viacej dynamický. Ten, toto obchodovanie sa dostáva aj do najvzdialenejších oblastí na Azorské ostrovy či inde, na polceste medzi USA a Európou tak na Azorských ostrovoch je 400 osôb, ktoré online nakupujú v okorvo, teda v, Porto- v Portugalsku a potom im poštou prichádzajú či už CD, knihy, či niečo iné. Obyvatelia tohto ostrova majú túto možnosť a tiež by to bolo možné v celej Európe. Je potrebné, aby všade v Európe bol prístupný vysokorýchlostný internet, aby sa splnil článok 20 smernice o spotrebiteľoch, aby nedošlo k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti. Treba navýšiť dôveru občanov v tieto služby, e, bezpečné platby e, online, množnosti ukladania v cloudingu. Toto všetko odstrániť lingvistické bariéry. Keď sa nám podarí dosiahnuť tú vysokú dôveru, to je kľúčové slovo, keď dosiahneme dôveru predajcov aj spotrebiteľov, tak budeme môcť skonštatovať, že digitálny trh urobil obrovský skok. Fiona Hall. Ďakujem pekne. A ďalšia je Fiona Hall v mene ALDE. Vážený pán predseda, mali by sme eh, pochváliť pokrok na ceste k jednotnému digitálnemu trhu, pretože to je oblasť, kde Európa dosiahla matateľné výsledky začiatkom tohto týždňa. E, bola sa zase menili roamingové poplatky. Bola to dobrá správa pre občanov na začiatku prázdninového obdobia, avšak musíme spraviť tie záverečné kroky a vytvoriť úplne e, vytvoriť alebo dokončiť vnútorný trh, kde roamingové poplatky už vôbec nebudú. Nože ja by som rada povedala svojim voličom, že e, roamingové poplatky raz zmiznú, a to nie o 5 rokov, ale na budúci rok. A rovnako dúfam, že budúci rok v lete budeme mať ďalšie dobré správy o digitálnej agende. Dúfam, že podniky, hlavne tie na vidieku, budú mať lepší prístup k najnovším technológiám, vrátane rýchleho širokopásmového interneta. Dúfam, že bude spustených viacero iniciatív, aby všetci ľudia, ľudia s istým postihnutím neboli tiež eh, vylúčení a mali prístup k novinkám, ktoré ponúka digitálny vek. No a rada by som tiež aj uistila podniky, že európske kroky bojujú proti internetovej kriminalite a odstraňujú eh, bariéry cezhraničného obchodu. No a rovnako dúfam, že naše malé a stredné podniky dokážu z tejto iniciatívy profitovať. Nie len tie high-tech spoločnosti, ale tiež eh, bežní obchodníci. Bola by som rada, ak by aj eh, malý podnik v eh, meste Berigapon Tweet, kde kaviareň teraz doručuje po celom svete. No už toto je práve oblasť, ktorá vytvára pracovné miesta v celej Európe. Nuž a nie je nič dôležitejšie ako budúcnosť a vytvárania pracovných miest. Takže dúfam, že sa nám podarí čo najskôr finalizovať a dokončiť vnútorný trh. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a ďalším rečníkom mene ECR je pán poslanec Malcolm Harber. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja myslím, že by bolo vhodné pripomenúť si, že jadro tejto diskusie je uznesenie výboru pre vnútorný trh Európskeho parlamentu, e, ktorý som navrhol ja ako predseda a Pablo Areas, e, ktorý bude hovoriť po mne, ktorý stavia digitálny trh do centra tvorby pracovných miest. E, som veľmi rád, že predrečníci už hovorili o tomto bobode, ale chcel by som vás požiadať, predseda, že keďže máme parlamentné uznesenie, tak eh, je mi ľúto, že autory uznesenia nedostali eh, slovo na úvod. Myslím, že by bolo dobré eh, v kontexte nášho uznesenia. No a hovorím to preto, pretože výbor INTA neustále sa venuje otázkam politiky, ktoré sú potrebné na dokončenie vnútorného trhu, digitálneho trhu za ostatných 6 mesiacov Pablo Areas eh, predsedal skupine, eh, kde boli zástupcovia všetkých politických skupín a aj výborov, ktoré vypracovala toto uznesenie. No a ja by som chcel poďakovať ostatným výborom, ktoré predložili eh, isté návrhy budú do tohto uznesenia, právne záležitosti, kultúra a ďalšie. No a tak, ako ste naznačili, a toto je veľmi komplexná otázka. Myslíme, že potrebuje politický rámec, aby napredovala. Rovnako ako sme naštartovali Single Market Act. No a na oktobrovom samite, ja som rád, že ste to povedali, že stanovíte, stanovíte línie finálnych krokov. No, že bol by som radšej, keby to bolo ešte pred summitom, možno sa dostane, ale to je jadro nášho dnešného vyjadrenia. Ja by som bol rád, alebo som rád, že u naše uznesenie dostal podporu zo všetkých e, skupín. No a na záver by som rád povedal, že opätovne nadvežím na pani Hall, o pracovných miestach. Ja som bol minulý týždeň na zhromaždení pre digitálnu agendu a predsedal som v skupine pre digitálny trh, no a opätovne sa objavilo objavili mnohé príklady, ako ona uviedla tu kaverem v upon Tweet. Malé podniky pôsobia online. Už parlament zaostáva za iniciatívou pre mládež a investovanie do nej. Vieme, že obrovská medzera v digitálnych eh, schopnostiach, skutočne obrovská priepasť. No a ak toto využijeme, aby sme mladých ľudí eh, dali do podniku, aby dokázali zmeniť a digitalizovať, to by vytvorilo pracovné miesta a európske hospodárstvo vytvorilo ešte viac pracovných miest. No a ja eh, vás k tomu vyzývam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. No a teraz eh, prejdeme ďalším rečníkom a ako prvý je pán poslanec Arias Echeveria. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. V prvom rade konštatujem, že úplne súhlasím s tým, čo povedal pán Harbor Nejdeme tu hlasovať o, ďalšej, o ďalšom obyčajnom uznesení, ale pracovali sme veľmi veľa v mnohých sektoroch, aby sme dosiahli jeden cieľ, ktorý sme si stanovili na začiatku tohto volebného obdobia ukončiť digitálny trh a maximálne využiť možnosti, ktoré nám digitálne hospodárstvo ponúka, potenciál tzv. digitálnej revolúcie. V tomto volebnom období v parlamente sme už schválili správy, ktorých hlavným cieľom bolo dosiahnuť tento cieľ ako v septembri 2010 dokončenie e, vnútorného trhu pre elektronický obchod alebo v oktobri 2012 ukončenie digitálneho trhu. Vytvorila sa špecifická pracovná skupina, ktorá funguje viacej ako 2,5 roka. Doteraz mala 16 stretnutí a na každom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 70 ľudí, nielen europoslanci, predstavitelia Európskej komisie, ale aj zástupcovia priemyslu, firiem a tak ďalej. Na jednej z týchto schôdzí bola prítomná pani podpredsednička Európskej komisie pani Nelly Krös a aj pán Barnier v júni 2012. Uznesenie vychádza z práce týchto stretnutí a správ. O čom budeme dnes hlasovať, to je niečo dôležitejšie. Uzavrieme teraz kruh, ktorý sme začali pred niekoľkými rokmi a potvrdzujeme náš záväzok, záväzok všetkých inštitúcií, že sa rovnako záväzujeme k tomu, aby sme realizovali potrebné politiky na realizáciu tohto cieľa. Pán komisár Barnier zrealizoval obrovskú prácu a prijavil aj obrovskú politickú vôľu, aby slová pretavil do skutkov. Dnes definitívne e, sa dostávame k realizácii skutočného digitálneho trhu. Počas volebného obdobia sme schválili množstvo legislatívnych aj nelegislatívnych e, krokov a aktov, aby sme dosiahli tento obrovský cieľ, napríklad smernica o spotrebiteľských právach, riešenie sporov online, duševné vlastníctvo, cloud computing a tak ďalej a tak ďalej. Budeme spolupracovať ďalej, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ dosiahnuť digitálny trh, pretože východisko z kríze má práve tento digitálny formát. Ďakujem pekne. Prosím, pridržiavajte sa stanoveného ročníckého času. Ďalšou ročníčkou je pani Gebhardt. Ďakujem pekne, pán predseda. Vzniká tu nebezpečenstvo, že každý spotrebiteľ uh, nebude dobre prepojený s vnútorným digitálnym trhom, preto potrebujeme nejaké úpravy, ktoré by regulovali prístup k tomuto trhu pre všetkých občanov EÚ. Prístup k online službám, e, dobudovávanie široko rýchlostného internetu, technická infraštruktúra aj dobudovávanie, to sú otázky, ktoré znovu nachádzame v tomto uznesení a chcel by, chcela by som pánovi Ariasovi aj Koreovi ešte raz týmto poďakovať za ich vynikajúcu prácu, ktorú v tejto veci odviedli. Práve tieto otázky sú tie, ktorým sa treba venovať. Neutralita, sieťová neutralita je však základnou požiadavkou na to, aby toto ostatné bolo možné zabezpečiť. A preto ma predsa len prekvapuje, že EPP v tomto bode chce e, hlasovať e, osobitne. Pán Šváb, niekedy ste predsa len aj rozumný, ďakujem. E, práve táto sieťová neutralita je tým základom. Musíme zabezpečiť, aby všetci občania, všetci naši podnikatelia mali prístup každý z nich, aby mal rovnaký prístup e, za, rovnako, za rovnakej rýchlosti. O to totiž ide, aby sme zabezpečili, že všetci budú mať rovnaký prístup. A ja sa teda teším, že tu máme dobré uznesenie a už sa teším na následné hlasovanie. Ďakujem pekne. Nasleduje teraz pani poslankyňa Šáke. Ďakujem. Jednotný digitálny trh je jedným z najdôležitejších dedičstiev, ale aj mytov EÚ nie je ukončený. Aspoň teda pokiaľ ide o ten digitálny trh, musíme ešte odstraniť veľmi veľa e, bariér, aby e, bolo možné e, podporiť európske hospodárstvo. Je toho ešte veľa na to, aby sa z Európy stal najkonkurencieschopnejší digitálny jednotný trh Takisto e, čakáme na návrhy komisie, e, pokiaľ ide o reformovanie e, práv duševného vlastníctva. Momentálne je systém veľmi fragmentovaný. V časoch vysokej konektivity sú práva tlačených médií neaktuálne. Nemali by sa neproporčne chrániť jednotlivé časti trhu. Potrebujeme vysokú hospodárskú súťaž a e, týsto sieťovú neutralitu. Musíme zabezpečiť rovnaké pravidlá hry pre všetkých na internete a naozaj otvoriť internet. Občania očakávajú viac od svojich vlád a to právo otvorené údaje, otvorené štúdaj, e, št, e, otvorené, otvorený prístup, vysokú mieru gramotnosti a tak ďalej. Ďakujem slovom pán Bielan. Ďakujem pekne. Eh, spustenie jednotného digitálneho trhu umožní rozvoj konkurencie schopnosti, väčšiu dynamiku znalostného hospodárstva. Široké pásma bude stimulovať systematický rast eh, podnikania v oblasti internetu. To vidíme obzvlášť pri cezhraničnom obchodovaní. Ďalší rozvoj e, by sme mali vnímať obzvlášť ako politickú prioritu a preto by sme sa mali sústrediť na rušenie bariér ako zložité princípy DPH, podvoj, dvojité zdaňovanie alebo neuznávanie e, faktúr. Investovať by sme mali aj do komunikačnej infraštruktúry, aj sieti pre mobilné telefóny. V záujme všetkých je riadenie digitálneho trhu neutrálnym spôsobom a programy pomoci by mali zahrňať aj online e, podporu, rozširovanie služieb podnikateľov, tak aby sme aspoň čiastočne pomohli občanom žijúcim na vidieku. Ďakujem. Slovo má pán Andrea Švab. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. V prvom rade by som chcel poďakovať Pavlovi Ariasovi aj jej spravodajcom ostatných politických skupín za to, že tento návrh dnes sa ponúkajú plénu. Digitálna revolúcia, digitálny vnútorný trh, európske hospodárstvo značne zmenili a tým občanom a spotrebiteľom poskytli mnohé nové možnosti. S touto novou realitou a východzími východ situáciou a aj aktuálnou hospodárskou krízou je našou povinnosťou snažiť sa využiť e, možnosti, ktoré e, v týmto vyvstávajú a ponúkli ich naozaj všetkým občanom EÚ. Preto je cieľom tohto uznesenia, aby sme spoločne sa snažili rámcové e, podmienky na vnútornom trhu v Európe urobiť takými, aby naozaj všetci e, mohli e, ťažiť e, z toho, čo ponúkajú, pretože momentálne je tu rozdiel v právnej oblasti, ale len v právnej oblasti diskutovali sme o tom, ako zjednodušiť roaming. Je veľa kolegov, ktorí sa zasadzovali v iných oblastiach. Ja som sa zaoberal smernicou E, teraz spotrebiteľskou smernicou. Videl som, že je v, e, v každej krajine je iný spotrebiteľský režim a z toho vyplýva, že spotrebiteľ práve nemá možnosť e, z tohto dôvodu nakupovať tam, kde by chcel. To nie je trvalo udržateľné pre budúcnosť aj tí, ktorí momentálne profitujú z toho, teda členské štáty, ktoré neprispôsobili svoje národné zákony, monopolisti alebo lídry na trhu ktorí využívajú aktuálnu situáciu. Toto treba zmeniť. A po tretie, ako spotrebitelia e, môžu ťažiť z tohto digitálneho jednotného trhu. Sú štúdie, ktoré hovoria, že tam, kde spotrebitelia majú možnosť, je možné zvýšiť e, o 20 e, aktivitu na trhoch. Takisto z toho vznikajú obrovské úspory pre spotrebiteľov, ale na to sú potrebné investície na to je potrebné eh, pousilovať sa. Dúfajme, že eh, predpoklady na to bude mm, skrývať sebe eh, ten nový právny akt, ktorý budeme mať čo skoro k dispozícii. Ďakujem. Slovo má pán Weizenholzer. Ďakujem veľmi pekne. Finalizácia a dokončenie digitálneho trhu je dôležité pre pokrok v Európe. Pokrok už sa dosiahol, odkedy bola predstavená agenda, ale na to, aby sme tento cieľ skutočne dosiahli, a poskytovali spotrebiteľom na väčší výber. Potrebujeme ďalšie slobody e, v oblasti prístupu, ochrany neutrality, prenosnosti dát a ochrany údajov sú potrebné. Na jednotnom trhu je dôležité, aby každý spotrebiteľ mal prístup k internetovým službám a obsahom nuž e, rovnaký prístup k rýchlým e, službám je potrebné všetkých občanov a tie sú dôležité pre vysokú úroveň participácie všetkých eh, spotrebiteľov na jednotnom trhu. Dosahovanie hospodárskej, sociálnej a kultúrnej inovácie si vyžaduje rozvoj jasných, eh, flexibilných eh, práv na ochranu, ochranu mm, autorských práv. Ďakujem pekne. Ďalšia je pani poslankyňa Meklarkin dokončenie digitálneho jednotného trhu, uvoľní potenciál, využije potenciál jednotného trhu a toto musí byť kľúčovou prioritou pre celú EÚ. Digitálny sil, e, jednotný trh môže pridať 800 miliard eur k európskemu rozpočtu. To je viac ako 4 tisíc eur na každú domácnosť. Vyžaduje si to politické líderstvo vo všetkých členských štátoch, aj, v celej, aj vo všetkých inštitúciách EÚ navrhuje sa viacero konkrétnych opatrení, napríklad e, investície do e, fixných a mobilných sietí, e, majetkové práva, autorské práva a tak ďalej. Avšak ja som skeptická voči paragrafu, ktorý tam dal výbor na právne záležitosti, ktorý žiada európske obchodné právo. ECR bude hlasovať proti, pretože nedexistuje dôkazy o výhodách a potrebe eh, takéhoto práva alebo zákona pre eh, občanov a, a podniky. Ale podporujem toto uznesenie, ktoré urobil pán Rás a môj kolega Malcolm Harber, ktorý je rozhodujúcim krokom, rozhodujúcim krokom pri dokončení jednotného trhu. Ďakujem pekne. Nasleduje pani Pilar de Castillo Vera. Eh, ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste sa snažil, budem sa snažiť účinne využiť mojich 90 sekúnd, ale musím pogratulovať kolegom eh, pánovi Harvorovi a Ariasovi. Informačné a telekomunikačné technológie sú jednoznačným urychlovačom rozvoja toho starého projektu, ktorý má viacej ako 50 rokov a ktorý je základom európskej výstavby európskeho projektu. A to je európsky vnútorný trh. Tieto komunikácie a technológie slúžia na to, aby plne uľahčili za posledných 5 rokov rozvoju jednotného trhu. Rozvinuli predovšetkým ten digitálny trh, ale to je len jeden z aspektov, jedna dimenzia vnútorného európskeho trhu Rada by som sa sústredila na jeden aspekt, ktorý je podľa mňa ešte nedostatočne rozpracovaný všetkými nami, ktorí pracujeme na tejto téme. A to je plná digitalizácia verejného sektora. Tento sektor má rozhodujúci vplyv na Európu. Tiež je to akcelerátor ak sa nám podarí dosiahnuť plnú digitalizáciu verejného sektora, ústrednej správy, administratívy, tak prejdeme na oveľa vyššiu rýchlosť rozvoja vnútorného trhu a teda aj európsko-digitálneho trhu. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani poslankyňa Kamer Evert. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. E, tri veci sú pre dokončenie vnútorného trhu z kultúrno-politického hľadiska rozhodujúce. Poprvé, úspech internetu e, je založený na otvorenom charaktere len jasnou e, zákonnou garanciou neutrality siete a sa dá za, zaručiť. To, čo navrhuje komisia, nestačí. Rovnako treba dávať pozor na interoperabilitu ponúk, aby všetko kompatibilné. No a od tohto e, závisí prístup, rovnaký prístup všetkých. E, chceme chrániť autorov, musíme nájsť cestu, ktorá vyváži záujmy spotrebiteľov a autorov a podporí potenciál tvorivých e, umelcov, autorov. Nuž a Potrebujeme sa viac snažiť o ambicioznejší autorský zákon. Ďalej, vysoká mediálna kompetencia všetkých bude rozhodujúca preto, ako sa ďalej bude rozvíjať tento trh. Každý by mal mať možnosť samostatne využívať mediálne a internetové možnosti a potrebujeme na to vysokú mieru ochrany údajov. Ďakujem pekne. Dúfam, že správa bude prijatá. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je pán Tošenovský. Nech sa vám páči. Vážený pán predseda, pán komisár, rozvoj jednotného digitálneho trhu je zásadný na zvýšenie konkurencie schopnosti krajín EÚ na globálnych svetových troch rozdielne ceny dátových služieb, nerovnomerné pokrytie a rýchlosť internetového pripojenia a tak ďalej. To, sú, to je bariéra pre fungovanie tohto trhu. Obrovský náraz požiadaviek na prenos údajov sa bude zvyšovať rozvojom cloud systému. Preto je dôležitý rýchly rozvoj vysokorýchlostného internetu ako základnej infraštruktúry. Členské štáty by mali nájsť spoločné riešenie týchto problémov. Som presvedčený, že realizácie širokopásmového internetu na čo najväčšom priestore EÚ je zásadnou podmienkou na skutočný digitálny trh a tomu musí pomôcť aj program podpory vysokorýchlostného internetu a ja som spravodajcom pre tento program. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani poslankyňa Hanzlík. Vážený pán predseda, dámy a páni, jednotný digitálny trh má obrovský význam pre podnikateľov e, európskej firmy, ktoré pôsobia cezhranične Zatiaľ sa musia pasovať s 27 rôznymi systémami, čo je veľmi nákladné a je to bariérou pre malé a stredné podniky. Ja chcem pripomenúť, že malé a stredné podniky v poslednej dobe vytvárali až 80 nových pracovných miest, no a jednotný digitálny trh je ďalšou šancou internacionalizácia malých stredných podnikov a zlepšenia ich právneho hospodárskeho prostredia. Takže ja sa teším, že pán komisár povedal niečo k potenciálu elektronického obchodu, rovnako elektronických platieb, e, zvyšovaní úrovne a kodifikáciu, pretože malí a strední podnikatelia na to čakajú. Konkrétne opatrenia by mohli pomôcť aj novým firmám, e, ktoré sa v tejto oblasti chcú venovať takže máme príležitosť nielen zlepšiť internetové hospodárstvo, ale aj pomôcť firmám v iným odvetviam vďaka odstraňovaniu správnych bariér. Avšak to musí byť skutočnosťou, pretože inak firmy nebudú internetu dôverovať, budú sa báť potenciálu internetu a nebudú tam, nebudú tam investovať. No a o službách. Ak tento táto smernica bude realizovaná lepšie, tak to prospeje digitálnemu trhu. A ďakujem všetkým spravodajcom, ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani poslankyňa Trautmann. Ďakujem, pán komisár, vážení kolegovia. Chceme všetci mať digitálny trh. Spomenula by som tri poznámky. Poprvé, pán komisár, komisia má nástroje, ktoré by mohla lepšie využívať. To je regulácia telekomu mohla by posilniť digitálny trh tým, že bude využívať svoje kompetencie, aby identifikovala nadnárodné trhy. Je to nástroj, je to obrovský nástroj a treba ho mobilizovať po druhé infraštruktúry. Ukončili ste telekomunikáciami, ale tu konštatujeme 1 miliarda, ktorá ostáva nevyužitá, aby sme využili alebo dosiahli ten cieľ rovnou prístupu k internetu všade. Neexistuje digitálny trh bez toho, že by všetky regióny a naše komunie a všetci naši občania mali prístup k službám. A posledná poznámka. Celkový pohľad alebo vízia. Máme množstvo iniciatívnych textov. Táto, toto uznesenie preukazuje vôľu parlamentu zaviesť koherenciu do politík aby únia bola konkurencieschopnejšia, aby sme mali celkový trh, aby sme ochránili spotrebiteľov. Kukovič. Ďakujem pekne a teraz pani poslankyňa Mazej Kukovič. Ďakujem pekne predseda, vážený pán komisár. Ja by som chcela poďakovať aj spravodajcom za vý... veľmi zaujímavé, zaujímavú a dôležitú správu. Jednotný digitálny trh eh, bol eh, prvý, ktorý umožní Eh, či mobilitu malých a stredných podnikov. No a pritom eh, bude tiež znižovať eh, ich administratívne náklady, ale dôležité je, že v, vo verejnom sektore sa musia znižovať náklady, musia byť znížené náklady a tým sa tiež znižia dane pre poplatcov daní. Jednotný trh bol, jednotný trh podporí aj hlavne pacientov, aj E, školenie na dielku práve pre seniorov, pretože seniory sa musia e, naučiť o využívaní digitálnych nástrojov viac, pretože našťastie e, mladí a mládež sa už rodí s týmito schopnosťami. Nuž a Európanom e, musí tiež, musíme tiež zvýšiť dôveru e, voči digitálnym systémom z hľadiska bezpečnosti a ich osobných údajov. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne. No a ďalšou rečničkou je pani poslankyňa Gallo. Nech sa páči. Ďakujem predseda. Bez ohľadu na aktivity, na sektory, našej Európskej únii. Samozrejme, využitie digitálneho trhu by mohlo naštartovať eh, rozvoj malých a stredných podnikov pre, kvôli využívaniu nových nástrojov, tým budú môcť rýchlo reagovať a šetriť. No a práve preto si myslím, že by sme mali eh, rozvinúť skutočnú európsku stratégiu v oblasti cloud computingu, ktorá by reagovala už na tú tretiu generáciu digitálneho sveta, ktorá by umožnila zlepšiť infraštruktúru, napríklad aj zaistiť určitú pravidelnú aktualizáciu. No a samozrejme, že to môže zmeniť aj život nielen podnikov, ale aj našich občanov, vzťahy eh, medzi zamestnancami, zákazníkmi a tak ďalej. To znamená, že to má istú ľudskú dimenziu. Napríklad teraz tomu čelia aj v Spojených štátoch kvôli Patriot Actu a tiež využitiu programu PRISM na sledovanie. My v Európe sa snažíme na základe našej legislatívy chrániť integritu našich údajov, no a práve preto chceme, aby to boli naši lokálni operátori, ktorí sa riadia našimi zákonmi a ktorí budú poskytovať naše európske diela, tak aby naše diela bolo konkurencieschopné. Ďakujem pekne za pozornosť a teraz každý je prihlasilo sa 5 eh, ľudí a ako prvá pani Tunon Hohenstein. Ďakujem, pane, ďakujem bardzo, pane przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorili sme tu veľa na túto tému a ja úplne súhlasím s tým, že na spoločnom európskom trhu Máme ešte veľa práce napriek tomu, že sme už veľa dosiahli a mám veľkú radosť, že sa tu práve vy, pán komisár, a v tejto oblasti môžeme spolu e, intenzívne pracovať. Ale keď si spomeniem, že iba 6 z 10 európskych e, elektronických obchodov predáva cezhranične, vidíme, koľko prekážok tu ešte zotrváva a ako tie možnosti e, tu nie sú využité. Napríklad aj poštové služby pôsobia často iba v rámci jednotlivých štátov. Musíme tiež zlepšiť dôveru, byť transparentnejší. Digitálny trh musí byť aj bezpečnejší. Rada by som kolegyni e, e, zo strany liberálov pripomenula, že práve liberáli nás nepodporili, keď sme bojovali za nižší roaming a dúfam, že už svoj prístup zmenili. Musíme lepšie komunikovať s E, podnikateľmi, aj so spotrebiteľmi v EÚ, aby sme využívali ich vedomosti a skúsenosti, čo nám pomôže ďalej otvárať trh a pomôže nám to aj e, dostať sa z krízy. Ďakujem, hovorí pán predseda. Nasleduje pani poslankyňa Stýler. Pán predseda, eh, ďakujem pánovi Ariasovi eh, Kamposovi eh, za dnešnú diskusiu. Súhlasím s tým, čo povedala pani Gebhardt, aj pani Šáke, takisto aj to, čo zaznelo v verejnom priestore. Preto som sa chcela vyjadriť e, na tému knižníc a e, prístup e, ku knihám v rôznych formátoch. Je to veľmi dôležité. Momentálne v EÚ knižnice nemajú prístup ku knihám v digitálnom formáte kvôli tomu, že vydavatelia to odmietajú poskytnúť ich v digitálnom formáte. Vedomosti by nemali byť spojené s nejakou cenou. Naše spoločnosti predsa vychádzajú z vzdelania, máme vzdelanostné ekonomiky, Nemali by sme tu deliť medzi tými, ktorí si niečo môžu dovoliť a nie. Mali by sme e, skoordinovať naše kroky v tejto oblasti na európskej úrovni. Myslím si, že ak chceme zabezpečiť, aby knižnice mali knihy v e-formáte, e, naozaj pomôžeme v budúcnosti e, Európy. Ďakujem. Nasleduje teraz pán poslanec Melcer. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o toto e, užívateľa internety, internetu to už dlho vedeli, podporuje to aj jedna e, štúdia. E, providery neposkytujú tú rýchlosť s užívateľom, ktorú deklarujú, ale iba dve tretiny. Ochraňujú to klauzulky týkajúce sa koridorov širokého spektra a podobne. E, závisí to e, s rôznymi, e, súvisí to teraz s rôznymi parametrami, ako počet pripojenia, technické parametre. Mnohým nejde o to, čo im zaručia, ale o to, čo v skutočnosti majú k dispozícii s, nejakou, s pomalým e, pripojením môžu žiť, pokiaľ je to výnimkou. Ale práve vo vidieku to výnimka nie je. A práve na vidieku nie je dostatok pracovných e, miest a mnohí ľudia e, sú nútení nakupovať napríklad cez internet alebo pracovať doma. A štúdia teda hovorí, že by sme sa mali zaoberať týmto regionálnym prepojením sietí. Ďakujem, slovo má pani poslankyňa. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem pekne. Internet a s ním spojené nové technológie zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci programu Európskej komisie oživovania hospodárstva EÚ. Ekonomika, vedomostná ekonomika nám umožní ostať na čele a ostať konkurencieschopný. Globálna sieť predstavuje obrovskú šancu pre zvyšovanie zahraničného obchodovania a oživovanie hospodárstva. Na druhej strane nezabúdajme ani na ohrozených, ktorí na ohrozenia, s ktorými sa spája internet. Ja dúfam, že komisia bude aktívnejšia, pokiaľ ide o nebezpečenstva, o ktorých e, môžeme čítať, napríklad e, aj krádeže peniazy, krádeže identity, e, phishing a podobne. A to sú iba niektoré z um, takýchto fenomenov. Keď budeme zväčšovať digitálny trh, nemali by sme zabúdať ani na zväčšovanie ochrany pred nebezpečenstvami na to, aby sme tu mali naozaj hospodárske prínosy. Ďakujem, Sean Kelly. Ehm, ďakujem, pán predseda, pán komisár Barnie, ehm, poslanci. sa spomenuli, že je potrebné dostať sa ďalej eh, v budovaní jednotného hospodárskeho trhu. Digitálny trh je veľmi dôležitý pre našu ekonomiku. Elektronické eh, eh, Elektronický predaj je veľmi dôležitý, treba zabezpečiť aj e, širokopásmový prístup všade v Európe. Potrebujeme ľudí takisto podporovať v tom, aby obchodovali online, aby malé a stredné podniky e, obchodovali e, online, ale potrebujú mať na to aj nástroje, aby to pre nich bolo pohodlné. V mojom volebnom obvode sa už veci týmto smerom menia. Máme tam e, program pre mladých ľudí, e, ktoré e, zlepšujú ich schopnosti programovať a teda využívať všetky možnosti digitálneho trhu. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán poslanec. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komisári, haluaisin... Eseja, pani poslankyňa Eseja. Ďakujem komisii za oznámenie z posledného týždňa. Chceli ste e, sa vnovať otvorenému e, zdravému kódu. Otvorený vnútorný trh si vyžaduje otvorený systém, ako napríklad CEPAS, ale sú aj znepokojujúce správy, ktoré k nám prichádzajú. Systém SEPA e, nepokračuje ďalej tak, ako by sme si to želali. Do roku 2014 sme všetko chceli mať eh, hotové, ale zdá sa, že to tak nebude. A teraz som sa chcela spýtať komisie, ako to vyzerá. Február 2014 budeme dovtedy môcť seba e, zaviesť, alebo ako to vyzerá so zavedením tohto systému v členských štátoch. Samozrejme, ďakujem vám aj za to, že elektronické účtovníctvo sa e, má zaviesť. Ďakujem. A slovo má teraz pán komisár Barnier. Merci, monsieur le président. Je vais essayer... Euh. Ďakujem. Veľmi rýchlo sa budem snažiť odpovedať na každú z vašich otázok a príspevkov, aby som bol spravodlivý. Musím povedať, pán predsedajúci, že diskutujeme o digitálnom trhu, pretože váš parlament a predovšetkým váš výbor pre vnútorný trh, pán Malcolm Harbour a pán Arias Echeverria, urobili obrovskú prácu na tomto uznesení, ktoré je veľmi presné, diverzifikované a podporuje ho e, obrovská väčšina v parlamente. A sú tam skutočne všetky prvky e, môjho názoru a stanovisk, takže hneď úvodom ďakujem pánovi Harborovi aj pánovi Ečevariovi za ich príspevok. Je to rozhodujúce uznesenie, ktoré objasňuje nasledujúce etapy a ako ste správne, pani Trotman, povedali, umožní nám možno v konečnom dôsledku, ale vidíte tým množstvom textov, o ktorých som hovoril a ktoré sú už prítomné, ktoré sa pripravujú a ktoré prídu, že nám umožnia posilniť ten celkový pohľad alebo tú víziu jednotného digitálneho trhu a samozrejme urobíme aj iné návrhy pre budúcu oktobrovú Európsku radu. Mnohí z vás, pán Bielan ako prvý, pán Šváb, pani Gallo, v prípade Klaudu, pán Molzer, pán Kelly, spomenuli investície, pani Trotman, hovorili ste o Connecting Facility, Samozrejme, boli tam nedostatočné finančné prostriedky pridelené. Áno, otázka investícií do digitálneho trhu je dôležitá, aby sme dosiahli tú nediskrimináciu, k tomu sa ešte vrátim. Preto som v inej časti mojej práci vo finančnej regulácii spustil tú zelenú knihu o dlhodobých investíciách a ako reglamentáciou napomáhať rozvoju finančných trhov e, prostredníctvom fiskálnych politik, e, prostredníctvom úverov, prostredníctvom EIB, dlhodobé investície, ktoré potrebujeme na rozvoj jednotného digitálneho trhu. Connecting Facility je, ale nebude postačovať Pani Galo hovorila o cloud, pán Kelly, ja viem, ako sa angažujete v oblasti ochrany spotrebiteľov, občanov, a osobných údajov. V úvode som povedal, ak je jeden zo záverov, ktorý by sme mali vyvodiť z tejto krízy e, špionáže, ktorou je teraz EÚ obeťou, tak e, by to mala byť politická vôľa aby Európa mala nástroje strategickej autonómie. Spomenul som Galilie, telekomunikačné firmy, ale aj cloud. Je toho súčasťou. Máme na to viacero nástrojov, aby sme dosiahli túto strategickú autonómiu Európy. Pani Trotman spomenula aktivity pre lepšie využívanie balíčka Telekom. Samozrejme, vychádzame z konkurenčných trhov, ktoré sú dosiaľ veľmi národné, veľmi fragmentované. V septembri príde pani Krs s iniciatívou pre telekomunikácie a tým chce hlavne dosiahnuť to, aby sme sa dostali k skutočnému európskemu jednotnému trhu. Viacerí ste spomenuli nediskrimináciu, hlavne geografickú, pán Korea de Campos. Viete veľmi dobre, že e, ja som veľmi citlivý a pozorne sledujem otázku tých najvzdialenejších regiónov a ich handicapu práve z tej geografickej vzdialenosti alebo izolácii niektorých regiónov, pani Gebhardt, pani Mazej Kukovič. Tieto body spomenuli A ešte aj tá generačná diskriminácia, tak ako ju spomenula pani Kamervert. Správne nástojíte na tom, že je potrebná nediskriminácia z geografického hľadiska spotrebiteľov, preto sme uverejnili takého guide alebo manuál v hlavne zmysle článku 20 smernice o službách. Pán Weidenholzer alebo pani Kamervert, autorské práva. Už tri roky pracujem na tom a pripravil som veľa textov, ktoré síce ešte nie sú e, na vašom schvalovacom stole, ale pripravujú sa v rade k autorským právam, o modernizácii, otázka duševného vlastníctva a otázka jednotného trhu alebo internetu a prístupu čo najväčšieho počtu občanov k obsahom. Niektoré texty, ktoré sme navrhli a už boli odhlasované, tak dúfam, že e, sa to podarí presadiť v blízkom čase aj v prípade tých multiteritoriálnych licencií alebo v prípade iných tém. Fiona All a ďalší spomenuli roaming. 1. júla došlo k ďalšiemu znižovaniu cien. Musíme ísť ale globálne ďalej. Iniciatíva o telekomunikáciách, ktorú pripravujeme, aj Nelly Cruz potvrdila, že aj e, iné náklady, ktoré ešte súvisia v súčasnosti s roamingom, by mali v budúcnosti zmiznúť. Spomenuli ste e, vy vo vašom volebnom okrsku digitálnu kaviareň a ja som veľmi rád, že také niečo existuje a s radosťou ho navštívim, e, toto, to zariadenie alebo túto kaviareň. Pani Gebhardt, Spomínali ste infraštruktúry vysokorýchlostného internetu a podstatu alebo e, dôležitosť digitálnej neutrality a tak ďalej. Ja si myslím, že to Connecting Facility prispieje k všetkým týmto cieľom. A tá otázka neutrality netu, budeme ju riešiť spolu s pani Nelly Kroos. K otvoreným štandardom Tam sme tiež objasnili naše stanovisko. A samozrejme, budeme podporovať otvorený prístup k týmto štandardom. Komisia práve schválila oznámenie k týmto štandardom, hlavne v oblasti telekomunikácií. Spomenulo sa to právo na predaj a tak ďalej. Ten návrh, e, tak ako je formulovaný, bude opciou pre obchodníkov, aby mohli v celom EÚ obchodovať týmto spôsobom s vysokou ochranou spotrebiteľov, vychádzajúc z národnej legislatívy pre spotrebiteľov, ale my príjeme ešte s dodatočnými akciami. Pani Hanzlík a pani Delka Castillo Vera spomenuli veľmi dôležitú oblasť, kde je možné veľa ušetriť a to je digitalizácia E, verejného obstarávania. To predstavuje 18 európskeho HDP. Prišiel som s viacerými iniciatívami, ktoré idú smerom k digitalizácii, napríklad elektronický podpis alebo elektronická fakturácia ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť digitalizáciu verejného sektora a verejných zakázok. Obrovské milióny by sme každoročne mohli ušetriť, keby sme digitalizovali všetky tieto verejné zákazky. A ešte záverom pani Stiller spomínala otázky digitálnych kníh. Komisia už konala aby sa zabranilo určitým reštriktívnym opatreniam. Urobil to pán kolega Almónia. Tento trh sa rozvíja a my prispievame ďalšími stratégiami, hlavne tým, čo ja volám Licensing Europe. Dnes po obede už som spomínala, že budeme robiť priebežnú revíziu alebo analýzu tohto procesu. Budeme spracovať výsledky viacerých workshopov, aby sme dosiahli väčšiu otvorenosť jednotného trhu v tejto oblasti. Pani Esaja spomenula iniciatívu SEPA. Veľmi objektívne je potrebné stanoviť určitý harmonogram a termíny, aby sme splnili tie ciele, ktoré sme si v SEPA zadefinovali. Ďakujem ešte raz tým dvom hybným motorom v tejto téme pánovi Harborovi a pánovi Ariasovi za ich angažovanosť. To všetko e, napomohlo tomu, že sme dosiahli obrovský pokrok v tejto téme a aby sme mali celkový pohľad na túto výzvu, ako je jednotný digitálny trh. Informuje. Ďakujem pekne, pán komisár. No a Mám ešte nasledujúce oznámenia. Takže